Okay. Uh, collègues, ladies and gentlemen, kolegovia, so please um, have a seat. Začneme, takže prosím, usadte sa. Prvý bod je prijatie dnešného programu. Súhlasíte všetci? Nikto nemá žiadne námietky? Dobre, takže budeme pokračovať. Druhým bodom je schválenie zápisníc z 5. a 6. 11. 2014. Má niekto nejaké pripomienky alebo námietky? Nie. Takže budeme pokračovať. E, nie sú žiadne oznámenia predsedničky, takže bod 3 je týmto odbavený. No, bod číslo 4 slovo dostane pani Sanek a je to hodnotenie stratégie rovnosti žien a mužov 2010-2015 ako príspevku k dosiahnutiu cieľov Pekingskej akčnej platformy. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, dámy a pár pánov. Želám vám príjemné popoludnie. No a stručne predstavím štúdiu, ktorú sme vykonali o rovnosti medzi mužmi a ženami na roky 2010 až 2015. A my sme sa snažili vykonať túto štúdiu na to, aby sme pomohli tomuto výboru pri hodnotení stratégie do príspevku k dosahovaniu cieľov pekingskej akčnej platformy. No a tiež sme chceli toto hodnotenie vykonať na to, aby sme speli k nejakým odporúčaniam, stratégiu a strategický politický rámec na rok 2015. Štúdia, tu je len také zhrnutie, alebo vy máte len teda len zhrnutie, ale štúdia celá bude k dispozícii o pár dní. Tvoria ju tri hlavné časti. Prvá je hodnotenie Eh, viacročného eh, politického rámca pre rodovú rovnosť na európskej úrovni a stratégiu v rámci tohto politického rámca so zameraním na vzťahy medzi stratégiou roku 2010 až 2015 a pekingskou platformou. No a ďalšie medzinárodné E, opatrenie oblasti rodovej rovnosti EÚ. Druhá kapitola sa týka hodnotenia stratégie, čo sa týka príspevku stratégie e, k pekingskej platforme. A ostatné pri zásahov a opatrení predpokladaných v programoch EÚ na medzinárodnej európskej úrovni a zameriava sa tiež na internú a externú koherentnosť platformy alebo stratégie, či stratégia rieši potrebu a potreby európskych krajín z hľadiska rodovej rovnosti, či je zaistená koherentnosť medzi rôznymi prioritami, ktoré sú plánované, ktoré sú cieľom v rámci stratégie, a ďalej externá koherentnosť s ďalšími programovými dokumentami k rodovej rovnosti a implementácia stratégie o tom, čo sa stalo, alebo a či je zaistený efektívny monitoring, hodnotenie a monitoring stratégie. No a tretia kapitola všetko tak spája, zhrňa a označuje možnosti zlepšení do budúcnosti a čo by sa dalo robiť na zaistenie zvýšenej účinnosti stratégie v budúcnosti. Hodnotenie je založené hlavne na výskume a hodnotení existujúcich štúdií. Rovnako sme vykonávali eh, rozhovory alebo interviu, priame dotazníky, bohužiaľ pomerne málo, pretože čas na vykonanie tejto štúdie bol krátky a ďalej sme zvolili tiež analytický prístup. No a teraz veľmi stručne zhrniem hlavné silné a slabé stránky, ktoré sme zistili pri analyzovaní dokumentov a údajov a ďalej predstavím aké náznaky existujú na zlepšenie relevantnosti a účinnosti stratégie budúcnosti. Takže hlavné silné stránky. Poprvé, prvá dôležitá vec je prijatie duálneho prístupu, tak založeného na špecifických opatreniach pre rodovú rovnosť a e, gender mainstreaming, takže zaradenie rodových otázok do všetkých e, politík európskych inštitúcií a členských štátov. A ďalej dôležitá silná stránka, myslíme, je identifikácia priorít a prioritných oblastí, na ktoré sa stratégia musí sústrediť. Takže 5 hlavných prioritných stratégií, na ktoré sa stratégia zameriava. Čo sa týka vhodnosti stratégie vo vzťahu k potrebám Európskej únie, rodovej rovnosti, myslíme, že priority a aktivity, ktoré sú indikované v 2010, boli vytýčené, vytýčené v stratégii v 2010, sú relevantné pre európsky kontext, že je tu faktor relevantnosti pre Európsky kontext z hľadiska rodovej rovnosti. Ďalšou dôležitou stránkou je prepojenie stratégie pre rodovú rovnosť Európskej únie a strategických cieľov platformy. Pekingskej platformy, pekingskej akčnej platformy. A to hlavne vo vzťahu k niektorým otázkam, ktoré sú súbytne dôležité v európskom kontexte. Ženy a hospodárska, hospodárske práva, boj proti rodovému násiliu, ženy v rozhodovacích pozíciách a, a inštitucionálne mechanizmy na podporu postupu žien v spoločnosti a hospodárskej sfére tam trochu menšie zameranie na ďalšie témy, ktoré sú v pekingskej akčnej platforme. A však tieto pravdepodobne nie sú ešte také relevantné pre európsky kontext. Stratégia dosiahla veľa výsledkov, ktoré si vytýčila hlavne z hľadiska osvetovej činnosti, spúšťanie internetových stránok, letákov usmernení, výskumov, nástrojov, školení, učebných materiálov no a v tomto kontexte je myslím, že veľmi dôležité vypracovaniu nových nástrojov na zhromažďovanie údajov, ktoré teraz produkujú veľmi veľa údajov o rodovej rovnosti a rovnako e, informácia údajov o dôležitých otázkach, ktoré sa týkajú e, rodovej rovnosti. To nie je len z Eurostatu, ale aj iných agentúr ako AIG, FRA. Tie vypracúvajú výskumy a štúdie, ktoré v minulosti neboli ani zvažované. Takže toto je ďalší veľmi dôležitý výstup, ktorý vzniká vďaka tejto stratégii. Ďalej je tu viacero legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, aj keď v niektorých prípadoch, ktoré legislatívne veci ter ešte nie je napríklad uzavretý. A aké sú hlavné slabiny a problematické miesta? Jedna z dôležitých vecí je, že aktivity identifikované v stratégii sú všeobecne, alebo sú identifikované len veľmi všeobecne. Nie sú identifikované presné ciele, časový harmonogram, kedy chceme dosiahnuť isté ciele a o tom, kto bude niesť zodpovednosť za implementáciu. Takže nie je tu veľmi jasné rozdelenie zodpovednosti časového harmonogramu a cieľov. Sú tu isté nové výzvy, ktoré sa objavili, keď stratégia už beža len ktoré sú veľmi dôležité a ktoré budú musieť byť zvažované a tie do úvahy v budúcnosti, napríklad všetky otázky týkajúce sa sociodemografických zmien, otázky starnutia populácie, otázka toho, že väčšina seniorov sú ženy, ktoré často žijú samé, s veľmi nízkym príjmom, Je to teda problém súvisiaci s touto otázkou a ďalšie problémy súvisia s otázkami migračných tokov. A sú rozdiely medzi mužmi a ženami, ktoré treba rovnako riešiť. A ďalej je to veľká otázka účinkov a dopadov dlhotrvajúcej hospodárskej krízy, vo väčšine európskych krajín, ktoré majú rôzne efekty na mužov a ženy a zatiaľ čo účinky pre mužov boli veľmi rýchle, tak eh, oni trpeli priamo následkami krízy od začiatku výrazne poklesla zamestnanosť mužov, ale pre ženy tie nepriaznivé účinky sa začínajú prejavovať. Teraz a neskôr budú ešte intenzívnejšie, pretože ženy budú oveľa viac postihnuté škrtaním rozpočtov, politikami fiskálnej konsolidácie, pretože prvá vec, ktorá, na ktorých sa šetrí najskôr, sú sociálne služby. Takže ženy budú musieť znášať najväčší diel starostlivosti, starostlivosti a zodpovednosti bude tam čoraz menej prostriedkov a samozrejme aj reformy, ktoré boli vykonané v ostatných rokoch, myslím na penzíne alebo dôchodkové reformy, zmeny v sociálnom zabezpečení, sociálnej ochrane, tie sú medzi mužmi a ženami rozdielne. No a treba si uvedomiť, že pred implementáciou týchto politík, aké boli dopady implementácie, sme vedeli, čo robíme a kto zaplatí za tieto politiky. Ďalší problém je nedostatok účinného monitoringu a hodnotenia pokroku, ktorý bol dosiahnutý pomocou tejto stratégie. Existuje skupina, ktorú tvoria osoby z každého generálneho riaditeľstva na komisii, ktorej monitorujú, čo robí každé generálne riaditeľstvo z hľadiska rodovej rovnosti, ale je tu, nie, neexistuje žiadny systém, ktorý bol implementovaný s zhromažďovaním údajov, štruktúrou, indikátormi a tak ďalej. A tiež neexistuje žiadne hodnotenie, pretože doteraz sa nevyho- nevykonalo žiadne hodnotenie o tom, čo sa spravilo, ako sa to vedelo, aké sú dopady. Rovnako je pomerne obmedzený dopad národovej rovnosti, do stratégie, pretože sú to veci, ktoré nie sú priamo zamerané na ženy a rodovú rovnosť. Napríklad všetky politické oblasti týkajúce sa, sa životného prostredia, dopravy, komunikácie, medzinárodného obchodu, makroekonomických politík a fiskálnych politík, média a komunikácie, existuje mnoho priemyselných politík, teda existuje veľa politických oblastí, kde neexistuje alebo kde si neuvedomujú význam hodnotenia rodových dopadov pretože štúdie hovoria, že politiky majú rôzne dopady na mužov a ženy a treba zvážiť a pokladať a tieto oblasti za dôležité a treba hodnotiť, aké môžu byť dopady na výber v týchto oblastiach pre mužov a ženy. Pričom na druhej strane že veľa je tam pre zamestnanosť, sociálne služby a tak ďalej. Takže je dôležité zlepšiť gender mainstreaming aj v týchto ostatných oblastiach. A jeden z indikátorov je stratégia Europe 2020, rodová rovnosť, nie je explicitne medzi hlavnými prioritami stratégie. To je veľmi implicitné. Jedna z siedmých hlavných iniciatív hovorí o rodovej rovnosti, ale neexistuje, alebo nikto nevenuje konkrétnu pozornosť. Ďalej sú tu problematické miesta a tie dve hlavné problematické e, veci sú e, nedostatok zdrojov, tak ľudských ako aj finančných, pre efektívnu implementáciu stratégie. Jednotka pre dobu rovnosť v rámci DG Justice, ktorá je skutočne zle personálne a finančne vybavená a tých pár ľudí, ktorí tam pracujú, veľmi ťažko dokážu presadiť implementáciu stratégie vo všetkých ostatných generálnych riaditeľstvách. No a tiež skutočnosť, že toto je jednotka v rámci e, jedného generálneho riaditeľstva im komplikuje e, schopnosti vykonať tlak na ostatné, e, na ostatné jednotky, aby internalizovali rodovú rodnosť v ostatných procesoch. No a ďalším problémom je nízka inštitucionálna kapacita. Toto som hovoril už aj predtým. Je náročné pre jednu, jedno oddelenie na jednom generálnom riaditeľstve presadzovať účinnú, účinnú rodovú rovnosť. Oni majú no, veľmi málo nástrojov na vytváranie väčšieho tlaku. Takže s ohľadom na, na toto krátke zhrnutie toho, aké sú hlavné silné a slabé stránky, aké sú odporúčania a zistenia správy, no niektoré sa týkajú toho, ako sa dá zlepšiť relevantnosť a význam tejto stratégie stratégie pre rodovú rovnosť vzťahov k všetkým ostatným, hlavne vo vzťahu k stratégii EU 2020. Treba zvýšiť úlohu tejto stratégie v rámci ostatných strategických dokumentov, ktoré vytvárajú európske inštitúcie. Takže poprvé myslíme, že je dôležité brať sa na všetky politické oblasti, ktoré sú dôležité pre rodovú rodnosť, tak v rámci zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Som hovorila o otázkach, ktoré súvisia s demografickými zmenami, migráciou, sociálnou ochranou, dôchodkovými politikami, ale rovnako mimo čo je zamestnanosť sociálna inklúzia, životné prostredie, hospodárske politiky, komunikáciu a médiá. To je veľmi dôležitý. Keď sa zamyslíme nad stereotypmi, dopravná politika, rozpočtová politika, tam sa robia rozhodnutia. My sme minulý rok vykonali štúdium pre výbor FAM o tom, koľko rodovej rovnosti bolo v parlamentných výboroch, no a vo výbore pre rozpočet. Nikto sa nezamýšľal nad otázkami rodovej rovnosti pri rozhodovaní o rozpočte. A dnes sú nástroje, ktoré sa na to dajú aplikovať, čiže toto je veľmi dôležitá otázka. Ďalšia dôležitá otázka je poskytnúť adekvátne financovanie, získavanie údajov, indikátorov a výskumov vo všetkých politických oblastiach. Pretože veľmi často je problém to, že nie je celkom jasné, ako riešiť otázky rodovej rovnosti v iných politikách, napríklad v doprave alebo životné prostredie, alebo priemyselná politika. Namiesto toho je možné dieťa, aké rôzne voľby v týchto oblastiach, má, aké dopady majú na mužov a ženy. My však potrebujeme lepšie preskúmať tieto otázky, indikátory a údaje. Už to začalo, je to jeden z dôležitých výsledkov stratégie doteraz, ale treba to lepšie pracovať. Ďalšou dôležitou otázkou je zapájať mužov. Veľa viac ako doteraz muži aj ženy, napríklad teraz v otázkach násilia páchaného na ženách a zapájať mužov do prevencie, do osvetovej činnosti. To je veľmi dôležité, pretože otázky násilia proti ženám, to je veľa viac problém mužov ako žien. Čiže muži musia zmeniť svoje správanie a musia sa zapojiť do osvety a politických rozhodnutí tejto otázke. No a tiež problematika špecifických eh, skupín obyvateľstva. Ženy nie sú podobné. Medzi ženami sú rozdiely aj medzi mužmi, no a preto treba sa venovať aj týmto rozdielom. Jedno vo vyššom veku, nižšom veku, eh, príslušničky menšín, eh, so vzdelaním, s nižším vzdelaním je skutočne viacero skupín, ktoré treba zvažovať, keď sa hovorí o politikách. A ďalej, jedna veľmi dôležitá otázka je zlepšiť eh, hodnotu a odozvu rodovej rovnosti vo verejných diskusiách. Ľudia myslia, že toto sú pre všetky dôležité otázky pre rast, sociálnu inklúziu a tak ďalej. Takže je dôležité, eh, aby verejnosť, široká verejnosť obyvateľstvo si uvedomilo význam týchto otázok, hlavne teraz, keď kríza tieto veci posunula trochu do úzadia, ale sú stále veľmi dôležité a treba sa im venovať ako hlavným prioritám a ďalej zlepšiť efektivitu, že jedna z dôležitých vecí je, že treba definovať akčný plán pre radovú rovnosť, čo sa týka všetkých inštitúcií, agentúr, ktoré sú, ktorí sú hlavnými aktérmi EÚ. Celoeurópsky akčný plán nie len komisia, nie len parlament, alebo členské štáty, oddelené jeden od druhého, potrebujeme akčný plán pre celú EÚ s jasne špecifikovanými prioritami a opatreniami. Potrebujeme dobré, dobrý koordinačný a monitorovací mechanizmus. Potrebujeme jasnú definíciu zodpovednosti, časový harmonogram, kedy chceme dosiahnuť niektoré cieľy, hodnotiace nástroje a finančné zdroje. O tomto akčnom pláne Ďalej. stratégiu EÚ 2020, zapojenie cieľov a medzinárodnú stratégiu pre rodovú rovnosť ako Pekingská akčná platforma. Členské štáty sa musia oveľa viac aktívne zapájať a ako som už povedala predtým, európske inštitúcie a agentúry na to, aby tiež lepšie dokázali implementovať stratégiu. No a konkrétne európske inštitúcie by mali mobilizovať eh, organizácie žien, ktoré majú veľmi dôležitú úlohu a môžu pomôcť, aby bola stratégia implementovaná, všetky, rele, všetky relevantné inštitúcie a ktorí, ktorí fungujú v EÚ, tak na európskej ako na národnej úrovni. Musí tu byť jasný záväzok zoči voči tejto mainstreamingovej genderovej politike v rámci inštitúcií a v parlamente vo všetkých výboroch, vo všetkých generálnych riaditeľstvách, na komisii zasa. Takže mali by sme mať povinný, podľa môjho názoru, ale neviem, či to je vôbec možné, povinný aspekt implementácie vyhodnocovania e, rozpočtových systémov týkajúcich sa rodovej rovnosti v rozpočtovom procese v rámci inštitúcie Európskej únie, teda to by mohol byť začiatok, ale takisto potrebujeme mať aj konkrétne kapacity na to, aby sme takýto nástroj mohli využívať. To znamená špecifické školiace programy pre zamestnancov by mali obsahovať taký modul, ktorý by bol venovaný aj otázke rodovej rovnosti. Čiže by sa to týkalo aj rozpočtu a zamestnanci by mali mať kompetencie ohľadne rodovej rovnosti. A takisto by tu mala byť užšia spolupráca medzi parlamentom, komisiou, Radou Európy a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom by sme mohli trochu situáciu vyriešiť. A potom, čo sme ešte spravili, je, teda by som zosumarizovala otázky týkajúce sa každej inštitúcie, čo môže urobiť každá inštitúcia napríklad v rámci komisie, tam by sa mala podporovať rodová rovnosť, teda na úrovni toho unitu, ktorý tam majú, Malo by to byť posilnené čo do personálu, aj čo do finančných otázok a mal by mať silnejšiu pozíciu tento unit v rámci rozhodovacích štruktúr komisie a mali by sme posilniť prepojenie na otázku rodovej rovnosti v každom generálnom raditeľstve Európskej komisie a vytvoriť možno takú, taký unit, ktorý by sa venoval práve týmto otázkam, ktorý by prešiel cez všeobecné aspekty jednotlivých štruktúr týchto inštitúcií. Každé generálne rediteľstvo by mohlo predkladať výročnú správu ohľadne toho, že aký pokrok vlastne zaznamenávajú v týchto otázkach vo svojej práci a potom ešte aj výročné správy ohľadne tohto pokroku. Áno, už končím, hovorí rečnička. A takýmto spôsobom by sme vlastne mohli vysledovať ten pokrok aj smerom do minulosti, ako sa to vyvíja. A takisto by sme mali byť schopní vyprodukovať nejaké konkrétne odporúčania členským štátom, ako to my teda robíme s tou všeobecnou stratégiou Máme tu takisto nejaké otázky týkajúce sa Európskeho parlamentu. Znovu, tu treba posilniť otázku rodovej rovnosti v tých jednotlivých unitoch, aby sa posilnili ich bola spolupráca s Európskou komisiou, otázky stavňovania si priorít a takisto treba užšie prepojenie medzi stratégiou pre rovnosť a Európou 2020 a takisto táto stratégia by sa mala stať súčasťou európskeho semestra a mali by sa vyhodnocovať jednotlivé legislatívne predpisy na úrovni celej Európskej únie neskôr. A na záver, členské štáty tie by zasa mali zabezpečiť napríklad výročnú správu, vyhodnocovaciu, tak ako to aj je vo všeobecnosti ostatnými politikami, a mali by naznačiť, ako vlastne sa venujú týmto otázkam a aký tam vlastne zaznamenali pokrok. A tu by mohli spolupracovať teda už s európskymi inštitúciami. Ďakujem. Tak za tento rozsiahly príspevok a skôr ako odovzdám slovo spoločnej spravodajkyni, dovolte, aby som medzi nami privítala skupinu návštevníkov od pani poslankyne von Štorch ktorí sa nachádzajú tu medzi nami, takže srdečne vás vítam. A budeme pokračovať budeme pokračovať ďalej. Odozdávam týmto slovo spoločnej spravodajkyni správy pani Marii Neuchl. Nech sa páči. Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit. Ďakujem veľmi pekne za to, že sa teraz môžem vyjadriť Ďakujem pekne aj za to vaše vyhodnotenie, ktoré ste tu uviedli. Skutočne ste predpripravili tú ďalšiu správu, ktoré sa venujem ja a ktorú pripravujeme. Za podpory našich tieňových spravodajcov sme už skutočne na dobrej ceste a treba povedať, že snažíme zakomponovať všetky tieto prvky do tej našej správy. Aj nám ide predovšetkým o analýzu tých jednotlivých dôležitých prvkov z minulosti. Máme tu 5 takých priorít, ktoré sa z toho dali z minulosti vyčítať, ale takisto tu máme, a to ste jasne pomenovali, máme tu aj určité slabiny, ktorú, ktoré vidíme v tejto správe. To sú tie špecifické cieľy, pokiaľ ide o finančné prostriedky, ale aj pokiaľ ide o časový faktor, že to jednoducho ešte v tej stratégii nie je obsiahnuté. Takže to znamená, že by sme sa mali sústrediť predovšetkým na zákonné predpisy ohľadne toho, ako čo sa implementuje. A mali by tu byť ukotvené aj sankcie, čo sa teda udeje, ak sa niektoré veci neimplementujú. Pre nás je dôležité aj v ďalšej stratégii tieto ďalšie oblasti. Z vašej strany to už bolo spomenuté aj zo strany tieňovej spravodajkyne aby sme sa venovali viacerým oblastiam ako dane, demografický posun, média a tak ďalej, aby sa to zapracovalo. A financovanie a personálna otázka, to musí byť v tej ďalšej správe jednoducho už obsiahnuté. A z vašej strany, e, tu boli spomenutí muži ako dôležitá cieľová skupina, že oni jednoducho sú dôležitou cieľou skupina v násilí proti ženám. V tom zmysle, že oni sú vlastne tými páchateľmi a ja vám s vami súhlasím v tomto kontexte, ale ja si myslím, že stratégia, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, e, musí tu byť obsiahnuté určité prv, musia tu byť obsiahnuté určité prvky, že sú tu napríklad muži, ktorí jednoducho takisto sú znevýhodnení, pretože sú muži. To máme príklady, nebudem to teraz detálne rozvádzať, ale pre nás je to veľmi dôležité, Takže na jednej strane vnímať mužov ako páchateľov, ale na druhej strane tu máme aj tú druhú stranu, kde muži sú tí, ktorí trpia. Čo je dôležité z, toho dokumentu, ktorý tu máme doteraz, aby sme v budúcnosti v tom dokumente celkom jasne povedali, kto čo kedy urobí za čo bude zodpovedný. Takéto rozdelené na tri časy, že ktoré inštitúcie sú zodpovedné za ktoré oblasti a to by celé malo jednoducho potom dostať určitý časový harmonogram, aby sa potom robili evaluácie. To sa mi skutočne veľmi páčilo, ako ste celkom jasne urobili práve v tej poslednej oblasti, že komisia má napríklad niektoré oblasti, za ktoré bude zodpovedná a samozrejme aj Európsky parlament. A to sa nemôže udiať. Nie, kedy, to sa musí udiať čo možno najskôr, takže ja vám ďakujem za tie vaše slova. Takže tá dobrá stratégia, ktorá tu bola, tá je dobrá, ale jednoducho nebola implementovaná v plnej miere, pretože nebola dotlačená až do konca. Takže treba sa teraz pustiť do toho ešte raz a e, urobiť niečo pre ženy, ktoré to potrebujú týmto novým týmto novým krokom. Bohužiaľ, ak sa pozrieme na predchádzajúcu stratégiu, a to by ma zaujímal ešte váš názor v tomto kontexte, že do akej miery tá predchádzajúca stratégia vlastne bola vnímaná vo vš- verejnosti. Bol to nejaký interný dokument, alebo sa to skutočne dostalo smerom na vonok, nejaké ženské spolky alebo organizácie na to vôbec reflektovali. A to je vlastne úloha pre tú ďalšiu stratégiu, aby verejnosť sa neinformovala iba v Európskom parlamente, ale aby jednoducho členské štáty boli tie, ktoré sa dozvedia niečo od nás a potom obrazne vlastne prostredníctvom nejakých brožúk týmto stratégiám e, to posunúť ďalej jednotlivým organizáciám, že čo vlastne tá stratégia prináša. A tieto písomnosti, ktoré idú smerom na navonok, ktoré vlastne produkuje parlament, tieto musia obsahovať takýto jasný akčný plán, ktorý bude zrozumiteľný pre všetkých. Veľmi sa mi páčilo vaše vyjadrenie, pokiaľ ide o tie odporúčania, som si to pekne zaznačila. Toto prepojenie, že vlastne rodovú politiku nemôžeme eh, dať bokom do, iba do jednej skupiny, a ostatné politiky budú také, aké boli doteraz a iba jedna malá skupina sa bude venovať otázke zrovnoprávnenia žien. Takýto postup jednoducho stroskotá v minulosti. My potrebujeme, a vy ste to celkom jasne pomenovali, že potrebujeme záväzné vyhodnotenie dopadov a toto potrebujeme v všetkých politikách. Zatiaľ to máme napríklad, pokiaľ ide iba finančnú oblasť, Musíme jednoducho sa zamýšľať nad tým, aké naša politika bude mať potom konkrétne finančné dopady, ale ako som už povedala, musíme tu nestrácať zo zretela práve ženy vo všetkých oblastiach. Takže Dúfam, že vás budem môcť ešte potom kontaktovať osobne a že jednoducho, pokiaľ ide o tú novú stratégiu, na ktoré pracujeme, že budeme môcť si sadnúť za jeden stôl a konkrétne sa zamyslieť nad konkrétnymi otázkami. Ja si myslím, že tie vaše úvodné slova boli veľmi dobré a prichádzajú v správnom čase. Bol to skutočne dobrý termín, kedy sme vás pozvali a veľmi som vám vďačná za tie vaše informácie a už sa teším na diskusiu teraz. Ďakujem veľmi pekne a teraz odovzdám slovo e, jednotlivým správodajcom, spravodajkyniam za jednotlivé politické skupiny. Za IPP e mám e, pani Gal Pelc, ale pravdepodobne neviem, či je tu, či ju nahradí niekto zo skupiny IPP. Nie? Tak za ICR mám prihlásenú pani Višnievsku ako tieňovú spravodajkyňu. Nie je tu za ICR. Chce niekto vystúpiť? Za ALDE pani Mlinár. Nech sa páči. Uh, thank you very much, Chair. And, uh... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som jednoducho zdôraznila iba to, čo už povedala naša spravodajkyňa veľmi detailne. Uh, a my sme veľmi vďační za vašu správu, za vaše slova úvodné, za takúto hĺbkovú analýzu tých problémov a tešíme sa na to, tak ako to povedala aj moja predročníčka, že budete medzi nás chodiť častejšie v našom výbore. Takže to najdôležitejšie, ktoré ste, čo ste tu vyspomenuli, je to, že rodová otázka by nemala byť izolovaná, ale že to je jednoducho niečo, čo je také takým pojivom pre ostatné prvky a to je pre mňa vlastne aj ten môj prístup. Ďakujem veľmi pekne za skupinu GUE a pani Bjork alebo niekto ďalší za skupinu. Nie je tomu tak. Za skupinu zelených a poprosím Ernst Urtasun tiež nie je. A chce niekto iný vystúpiť za túto skupinu? Ak nie, tak by som dala slovo pani Petír, ktorá sa hlásila o slovo. Nech sa páči. Hvala mne. Zahvaljujem eh, izvjestiteljici na ovako... Ďakujem. Pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pani spravodajkyňa, ďakujem za túto skutočne hĺbkovú analýzu, ktorú sme si tu my vypočuli. A ja by som chcela vedieť, že aké je to vlastne vaše vyhodnotenie toho, že do akej miery a akým spôsobom vlastne táto pekingská, ako do akej miery bola táto pekingská politika implementovaná, do akej miery členské krajiny vedia o tejto platforme. A ešte jedna pripomienka, ktorá je veľmi dôležitá z môjho uhla pohľadu a ktorá možno nie je v dostatočnej miere známa vo verejnosti. To sa týka pokiaľ ide o rozvoj, hovorilo sa tu o potratoch, že potrat by nemal byť súčasťou plánovania rodiny. Takisto sa uviedlo, že nechcené tehotenstva, tým by sa malo zabrániť a preto je veľmi dôležité investovať práve do rodinného plánovania a v každom prípade by sme sa mali snažiť eliminovať potrebu e, potratov, prerušenia umelého tehotenstva. Takže vidíme, že členské štáty neurobili v tejto oblasti ešte dosť a mňa by zaujímalo, že či by ste vedeli urobiť nejaké konkrétne odporúčania v tomto kontexte, možno ste ešte nemali dosť času na to, aby ste to spomenuli vo vašej správe. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. O slovo sa ešte hlási pán poslanec Tarabela. Chcel som pogratulovať autorovi správy Ja budem e, využívať, alebo využijem túto správu. Som ako spravodajca aj s tieňovými. Zajtra alebo pozajtre to budeme diskutovať vo výbore. A takéto informácie sú vždy užitočné. Reagujem na predrečníkov právo ženy um, disponovať svojim telom a právo na interrupciu. To sú veci, ktoré sú úzko prepojené, teda môž, môcť rozhodovať o svojom tele, právo na antikoncepciu a právo na interrupciu. To sú tri práva Samozrejme, interrupcia, nerobíme to len tak, lebo chceme, je to určité rozhodnutie, ale myslím, že je e, vhodné rozviať skutočne aj sexuálnu výchovu, ktorá bude adekvátna v školách. Pretože tí, ktorí sú proti sexuálnej výchove, na druhej strane sú proti interrupcii Keď hovoríme o takomto druhu vzdelávania, niektorí si dnes myslia, hlavne v prípade mužov, že interrupcia je druh antikoncepcie. Samozrejme nie, rozhodne nie. Treba podporovať e, iné druhy alebo koncepciu, koncepciu ako takú. Antikoncepcia je súčasťou práv, treba byť veľmi dobre informovaný a využívať ju. A využíme tiež, samozrejme, e, e, neobmedzovať právo na e, interrupcie. V týchto špecifických právach treba k ním veľmi jasne pristupovať, dávať dostatočné správne informácie, hlavne dievčatám, mladým ženám, ale aj mladým mužom Mohli by sme viacej rozprávať o právach, ale ja si myslím, že s pánom Urtasunom a tak ďalej je nás bohužiaľ veľmi málo mužov implikovaných v tomto boji za rovnosť a za informovanosť. A ten deň bielej stužky, tak to je e, mužská iniciatíva z Kanady kvôli tej dráme, ku ktorej došlo, pretože muž zavraždil e, dievčata. ale musíme si jednoducho želať, aby viacej mužov sa venovalo otázke genderovej rovnosti, pretože je to otázka demokracie. Čím viacej nás bude mužov, ktorí budeme bojovať za rovnosť žien, tak tým bude lepšia aj naša spoločnosť. Veľmi často však žijeme v spoločnosti, ktorú riadia muži, ale tento boj musíme viesť spolu a ja som ochotný, samozrejme, pani predsedajúca. Spýtam sa ešte, či sú ďalšie pani poslankyne, pani poslanci, ktorí by chceli vystúpiť. Ak tomu tak nie je, tak by som opäť udelila slovo pani Samek, aby zhrnula možno a aby aj odpovedala na otázky konkrétne, ktoré boli položené. Ďakujem. Many thanks for, the, for this discussion. Of course, uh, we are... Ďakujem za túto diskusiu. Sme vám vždy k dispozícii, keď budete potrebovať nejakým spôsobom podporiť uh, vo vašej práci na novej stratégii, tak sme tu pri vás. Tiež sa domnievame, že by bolo dobre lepšie zapojiť členské štáty a ďalšie inštitúcie EÚ Pokiaľ ide o definíciu novej stratégie a jej samotnú realizáciu, hlavne v tých oblastiach, kde sa táto problematika ešte veľmi neobjavovala. Máme k dispozícii nástroje, ktoré môžeme využívať, napríklad gentrové posúdenie dopadu. E, treba vedieť využívať takéto štúdia, treba pripravať a školiť ľudí, aby boli schopní využívať takéto štúdia a analýzy k téme interrupcií. Nemyslím si, že by sa o tom explicitne v pekingskej platforme hovorilo. Spomína sa tam téma zdravia žien, to je jedno hľadisko, E, prostredníctvom ktorého môžeme k tomuto problému pristupovať. Samozrejme k otázke zdravia žien takto platí tam aj ťarchavosť, pôrod a všetky problémy, ktoré s tým súvisia. Potom aj e, tá otázka násilia na e, ženách. Veľmi často ženy interrupciu volia po znásilnenie a my by sme v tom prípade nemali hovoriť miesto žien, čo by mali alebo nebali robiť. Rozhodne by mali mať našu podporu. Tiež sa téma mm, interrupcií alebo potratov zjavuje v súvislosti s chudobou. Takže predchádzanie potratov, to by malo spočívať aj v tom, že by ženy mali mať možnosť podpory, ak majú dieťa, aby mohli pracovať, pretože existujú e, služby e, ošetrovateľiek alebo táto otázka by sa mala e, vnímať všeobecnejšie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne teraz budeme pokračovať ďalším bodom, um, bodom 5, a síce situácia žien v štátoch Perského zálivu. Ja by som poprosila pani Michelle Aliomari, aby prišla si sadnúť za predsednícky stôl a spolupredsedala tomuto bodu. Ďakujem pekne. Buenas tardes a todas. Dobré popoludnie želám všetkým. Ideme k bodu 5 programu Situácia žien v štátoch Perského zálivu. Rada by som poďakovala za to, že je tu dnes medzi nami teda hostia a vystupujúci, ktorí budú ktorí prednesú štúdiu Rahila Roca. Neviem, či som dobre vyslovila meno, rovnako by som privítala veľvyslanca, ktorý je, myslím, medzi nami. A hneď dám slovo predsedničke delegácie pre vzťahov s Perským zálivom pani Michelle Aliot Marie. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem za vaše uvítanie a tiež ďakujem aj za pozvanie. Teším sa, že máme dnes spoločné zasadnutie. Je to naozaj veľmi dobrý spôsob spolupráce. Takže nie sme uh, obmedzení len na prácu e, našich výborov, ale že máme horizontálnu prierezovú víziu tejto témy a práce. Táto téma, ktorej sa dnes budeme venovať a ktorá nás veľmi zaujíma a e, pozvali sme autorku štúdie pani rocaj, ona je vynikajúcim príkladom, e, pretože vo vašej práci sa venujete problematike žien ja som na čele delegácie EÚ krajiny Perského zálivu. My sa chceme venovať všetkým otázkam politickým, ekonomickým, sociálnym aj ľudským a toto je veľmi dôležitý prvok. E, v mojich minulých funkciách e, bola som aj ministerka obrany, tak mala som príležitosť viackrát cestovať do krajín Perského zálivu a čo ma prekvapilo, že v priestore len niekoľkých rokov, začala som v roku 2002, tak som zažila určitý vývoj v niektorých krajinách viac, v iných menej. Musíme poznamenať, že ak väčšina krajín Perského zálivu ratifikovala dohovor o odstránení akejkoľvek diskriminácie na ženách, ešte stále existuje určitý počet dôležitých tém, v politickej oblasti už ženy sú prítomné, čo ešte v minulosti, v nejakom roku 2000 to bola výnimočná záležitosť, ale ešte naďalej pretrvávajú každodenné problémy, hlavne pokiaľ ide o vzdelávanie, výchovu, pretože e, v týchto krajinách sa venuje význam výchove a ale ešte zatiaľ žiaľ všetky mladé dievčatá nemajú možnosť vzdelávania a výchovy. Ja si myslím, že celá spoločnosť a hlavne vedúci predstavitelia niektorých krajín si musia uvedomiť, aký príspevok e, môžu znamenať ženy pre ekonomický rozvoj a pre bezpečnosť a stabilitu ich krajiny. Ja si myslím, že sú to veľmi dôležité témy A dnes je skutočne potrebné, aby sme e, si aj my uvedomili tieto aspekty. Európsky parlament prijal v marci roku 2011 uznesenie o vzťahoch s krajinami Perského zálivu a pripomenul úsilie, ktoré treba vyvinúť e, v boji proti násiliu na ženách. To je naozaj problematika, ktorá sa netýka len týchto krajín, ale rovnako ako v týchto krajinách aj inde je vážnym problémom. Tiež sú tu aj veľmi dôležité návrhy, e, ktoré treba urobiť, pretože na jednej strane väčšia, väčšie uvedomenie si tejto problematiky a akcie, to všetko sú dôležité kroky. Ja si myslím, že dnešná schôdza je takouto možnosťou pre nás všetkých a tiež bude aj východiskom pre určité konkrétne akcie. Ďakujem za túto iniciatívu aj za pozvanie na pôdu výboru FAM a myslím, že teraz pani Rodcas nám umožní, eh, aby sme sa hlbšie eh, venovali problematike. Nech sa páči. Yes. Vstúpenie bez mikrofónu. Um, it's an honor to be here. Je pre mňa veľkou cťou, že som teraz tu medzi vami Ďakujem organizátorom za túto príležitosť stručne vám predstaviť štúdiu pre výbor FAM, ktorá sa týka situácie žien v štátoch Perského zálivu. Času nie je veľa, takže pôjdem rovno k veci. Krajiny, ktoré sme študovali, sú abecedne Bahrajn, Irak, Irán, Saudská Arábia, Jemen, Omán, Spojené arabské emiráty a tak ďalej a tak ďalej sú to všetky krajiny na tejto mape okrem Jemenu. Tento región je známy hlavne kvôli rope a veľkému bohatstvu a má aj veľký politický, aj ekonomický, celosvetový, aj regionálny vplyv ale zároveň je tento región známy aj tým, e, že teda vyznáva islám a prednedávnom tam boli vojny miestneho, regionálneho aj medzinárodného charakteru. Tiež je to veľmi rôznorodý región. Sú prítomné rôzne náboženstva, rôzne etnika a ako vidíte na tej mape, tie krajiny sú rôzne veľké a majú aj rôzny počet migrantov. Pokúsim sa načrtnúť krátky historický kontext Čo je dôležité určite spomenúť je, že sú prítomní Arabi, Sirčania, Kurdi, e, Peržania, Turci a ďalšie etnické skupiny. Hlavne Irán je veľmi multietnická spoločnosť. A je to celá séria prítomných náboženstiev suniti, šíti a tak ďalej a tak ďalej. Rovnako sú tu veľké rozdiely v podieli migrantov. V celej spoločnosti v Iraku je to 1% až 70% napríklad pristahovalcov v Katare. V našej štúdii sme sa zamerali na postavenie žien pristahovalcov. V niektorých krajinách majú zákony na ochranu migrantov, a utečencov, čo ale nebude vž- nie vždy to zahrňa aj služobníctvo, ale ešte stále nevieme, do akej miery e, sa tieto zákony v praxi aj aplikujú a či vôbec tí migranti e, vôbec vedia, že majú takéto e, práva a takéto zákony a že ich môžu teda aplikovať. Informácie o tom nám chýbajú a teda by bolo dobré sa v budúcnosti zamerať na túto oblasť, aby sme mali viacej informácií. Ďalšou dôležitou charakteristikou v tejto súvislosti je to, že za posledných 30 rokov sa región globalizoval hlavne technologicky a tento fenomén rovnako ako inde viedol k tomu, že určité spoločenské, politické a ekonomické kategórie sa viac vymedzili, napríklad rozdiely medzi sunitmi a šítmi, medzi mestským a vidieckým obyvateľstvom, medzi arabským a iným obyvateľstvom, takže tá politika identifikácie prináša svoje e, dôsledky, alebo je oveľa dôležitejšia, keď hovoríme o ženách. A to je naša hlavná téma a to je aj téma, e, ktorá môže viesť k tomu, že e, tie skupiny sa môžu k sebe vymedzovať. Je tu celá séria rôznych aspektov identity, ktoré môžu viesť k tomu, že niekto sa vymedzuje voči inej komunite či spoločenstvu. Niekto to môže považovať za určitú známku západného paternalizmu čo je aj v dialógu o ženských otázkach veľmi citlivá téma. Aj e, tie otázky ženských práv sa chápu ako ideologický import a my veľmi často v štúdiách hovoríme, že to protizápadné cítenie sa vyskytuje dosť často dokonca aj u ženských organizácií. Šaria je hlavný právny rámec v týchto krajinách je to základ legislatívneho systému. Veľa krajín má ale zmiešaný právny poriadok založený na zvykovom práve, na egyptskom práve, anglosaskom, francúzskom a tak ďalej. A v ústavách mnohých týchto krajín sú občanské, občianské práva mm, obyvateľov uznávané, ale šária je nadradený rámec, ktorý určuje, či je niečo právne povolené alebo nie. To, čo nie je konkrétne upravené ústavou, tak potom tú ústavu vykladajú e, miestni sudcovia a takže veľmi často dochádza k takej nahodilej interpretácii a veľmi ťažko sa e, posudzuje e, skutočná faktická aplikácia legislatívy v oblasti rovnosti medzi mužmi a ženami. Potom e, veľký záujem ľudskoprávnych organizácií práva žien, poručníctvo, možnosť cestovania a tak ďalej. To je jasné, že tu sú ženy diskriminované. Je len málo možností, kedy ženy napríklad môžu požiadať o rozvod, zatiaľ čo muži ho môžu zrealizovať jednostranne. Žena síce rozvod požiadať nezávisle môže, ale príde o všetky finančné alebo ekonomické práva a nároky vyplývajúce z manželstva eventuálne oveno, ktoré priniesla do manželstva a tak ďalej. Pokiaľ ide o poručníctvo detí a starostlivosť o deti, to e, závisí od práva tej ktorej krajiny a deti si v určitom veku môžu zvoliť, či chcú ostať s otcom alebo matkou a otcom ostáva poručníkom celý ten čas, a môže rozhodovať o cestovaní, o lekárskej starostlivosti, o štúdiu a podobne. V mnohých krajinách z tohto regiónu ženy nemôžu cestovať bez povolenia poručníka, teda svojho otca alebo manžela, hlavne pokiaľ ide o cesty do zahraničia. Sú určité výnimky, ako Bahrajn, sú určité sociokultúrne obmedzenia, ale dedičstvo. Často sa musí vyplácať pokuta, istý druh pokutie, keď dojde k úmrťu, tak sa musí skladať určitá finančná čiastka alebo kompenzáciu za stratu člena rodiny Veľmi často sú ženy znevýhodňované, nie sú považované za plnohodnotných členov alebo rovnoprávne mužom. A napríklad aj pri súde majú ako keby polovičnú váhu ako svetkine. Násilie na ženách. To zákony neupravujú. Malo by to spadať pod telesnú a duševnú ochranu všetkých občanov, ale skonštatovali sme v štúdii, že, že chýba ochota zaoberať sa týmto fenoménom a tiež kriticky analyzovať ten kontext, ktorý by to nejakým spôsobom umožňoval. A ešte k tomuto slajdu je tu veľmi často možnosť, že si manželia môžu stanoviť inú úpravu svojho vzťahu, napríklad pokiaľ ide o dedičstvo, starostlivosť o deti a tak ďalej. Otázka je teda, či je tam ten vzájomný súhlas a či sa bude aplikovať tá, ten vzťah rovnoprávnosti medzi nimi. Na tomto grafe vidíte štatistické porovnanie ekonomického postavenia žien v spoločnosti. Ide, máme tam rok 2012, červená, to je podiel žien, ktoré sú zamestnané. Nie, vo všetkých zamestnaniach celkového počtu, ktoré sú v produktívnom veku. Čierne sú nezamestnané, teda ktoré nepracujú aj keby chceli. A zelené to je podiel žien, ktoré nepracujú a ani sa neusilujú o prácu. Vidíte obrovské rozdiely medzi Katarom a Irakom. Ale všeobecne tá situácia nie je najideálnejšia. Na tomto grafe vidíme podiel žien na príjmaní politických rozhodnutí, napríklad počet poslankyň alebo počet e, minist- žien ministrov alebo ministeriek. 82 e, v irackom parlamente, ale toto číslo sa dosiahlo vďaka kvótám ale rovnaký princíp sa neaplikuje v prípade ministerských pozícií. Je tam problém s bezpečnosťou a tak ďalej, pretože ženy v týchto postoch sú veľmi často šikanované, ohrozované a tak ďalej. Tiež vidíte, že ženy sú aj v saúdsko-arabskom parlamente, ale to je špecifický systém, pretože kráľovská rodina má obrovské právomoci. Potom existujú rôzne miestne a poradné orgány. A v týchto už e, ženy bývajú častejšie zastúpené, ale ešte stále nie je úplne jasné, či ženy majú naozaj nejakú moc a vplyv v týchto krajinách. Saudská Arábia v týchto postoch sú tieto ženy menované priamo kráľovskou rodinou, čo znamená, že často sa dostanú do týchto pozícií len vďaka veľmi kontrolovanému procesu. Počet žien vo vláde je veľmi nízky, len v Bahrajne je istá výnimka a v Emirátoch. Dokonca tam sa chápe ako pozitívne, keď tam nie sú zastúpené ženy, ale v Emirátoch už je niekoľko prominentných žien v politickom živote, teda určitý pohyb nastal, ale treba eh, vidieť celý ten kontext. informácie, informácie o vzdelávaní a výchove. Vidíme veľké rozdiely v niektorých štátoch ženy vo vysokom školstve majú dosť vysoký podiel z Iraku. Nemáme údaje vzhľadom na politickú situáciu. Vôbec je veľmi zložité získať spolahlivé údaje z tejto oblasti. Na tomto grafe vidíte podiel žien a mužov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. Roky sa tiež trochu líšia, takže treba veľmi opatrne pristupovať k tým štatistikám. Vysoký podiel vzdelaných žien samozrejme je podmienený financovaním, ktoré Niektoré z týchto štátov poskytujú ženám, aby mohli študovať napríklad v zahraničí. Nevydané ženy s väčšou pravdepodobnosťou budú študovať v zahraničí, lebo zatiaľ nemajú rodinu. Naše zistenia a odporúčania sformovali sme ich niekoľko pre celú EÚ a bude to užitočné nielen pre Európsky parlament, ale aj pre všetky európske inštitúcie vo vzťahu k krajinám tohto regiónu. Niekoľko z nich. Nechcem tu dávať nejaké príliš podrobné detaily, ale pozrite sa do kapitoly 6 našej štúdie. To prvé odporúčanie je aplikácia medzinárodných záväzkov, či už ide o ratifikované dohovory. Irán je jediná krajina, ktorá neratifikoval, mm, neratifikovala tú, tento dohovor. Ostatné krajiny len čiastočne ho aplikujú, pretože eh, podľa nich nie je v súlade so šáriou. Iné štáty to aplikovali do ich legislatívy. Je potrebné stále viesť dialog s týmito krajinami a aby sa vedol dialog o tom, ako je možné zladiť teda tieto medzinárodné dohovory a dohody so šariou. Ďalšie odporúčanie integrácia, jasná genderová perspektíva a e, financovanie z EÚ. Tie možnosti sú obmedzené, ako sa hovorí v kapitole 5 štúdie, a to napriek tomu, že niektoré programy ako Erasmus spomínajú genderovú rovnosť, ale stálo by za to zanalizovať, či to financovanie v Erasmu, či e, rovnakým spôsobom ho môžu využívať tak ženy ako muži. Ďalšie odporúčanie podpora akademickej výmeny a spolupráca v oblasti medzinárodného výskumu to je dosť nezáväzné opatrenie. Potom začlenenie práva žien do dohovorov alebo rokovaní vo vízových a iných oblastiach. Obchod a víza to sú e, veci, ktoré sú navzájom prepojené a tá ľudskoprávna klauzula v niektorých tých dohodách tam je, ale bolo by dobre, aby sa boli upravené aj práva žien, podpora NGOčiek, boj za práva žien. Aj to treba ísť opatrne, aby neboli podozrievané, že prenášajú do spoločnosti nepatričné západné vzory. Treba veľmi teda naozaj opatrne postupovať. E, keď sa zameriame napríklad na násilie na ženách a tak ďalej. A posledná, posledný slajd. Je viacero spoluautorov tejto štúdie, viacero výskumníkov. E, recenzovali to tiež viacerí, nebudem ich všetkých menovať, ale všetko to boli e, vysoko špecializovaní experti a ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Muchas gracias por, por esta presentación. Ďakujem pekne za túto prezentáciu a teraz dáme slovo veľvyslancovi, pánovi Hamidovi Salemovi Al-Masurimu. Well, thank you very much. Uh, I am the... Ďakujem veľmi pekne. Ja som len veľvyslancom Spojených arabských emirátov a tá správa sa týka viacerých mužia. Ďakujem veľmi pekne. Uh, za túto tému. Aj ďakujem pani Rahio Rocas. Ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby sme sa porozprávali o aktuálnych, aktuálnej verzii tejto správe a ja budem hovoriť konkrétne teda o arabských, Spojených arabských emirátoch. Niektoré z údajov uvedených v správe sú z roku 2002 a 2008, no a dnes je už je takmer rok 2015 a za ostatných 43 rokov Spojené arabské Emiráty, Emiráty dosiahli obrovský pokrok. No a zajtra e, slávime náš e, národný deň číslo 43. Dosiahol sa pokrok v hospodárstve, vzdelávaní, politických, ľudských práv a mnohých ďalších aspektoch. No a preto sa menila aj legislatíva, aby zodpovedala medzinárodným štandardom. Spojené arabské emiráty demograficky sú e, špecifickou štruktúrou, ktorá sa skladá 80 z expatov a 20 národných príslušníkov e, za bežných okolností. Je to opačne. Takže ako krajina sme tak trochu dolu hlavou z hľadiska demografie, takže treba ceniť, eh, že 200 rôznym eh, národnostiam dáme príležitosť eh, žiť v prosperite a dávame im možnosť pracovať a rozvíjať sa. Sme krajina, v ktorej žije 9 miliónov ľudí, kde približne 1 milión sú štátni príslušníci a 9 alebo 8 miliónov e, sú expati. No a rád by som sa teraz vyjadril ešte k niektorým bodom, ktoré treba objasniť. E, za prvé 14, 2.9, e, to sú ženy v, v zmenšených skupín a, a a, a občianstvo zmiešaných vzťahov. Nie je to úplne pravda. V roku 2012 vznikol zákon o tom, e, že deti e, žien e, príslušníčok Spojených arabských emirátov a s partnerom z zahraničia môžu žiadať o občanstvo Spojených emirátov bodka 10 migrantské alebo teda pristahovalky ženy a domáci muži Nuž, moci zamestnanci nie sú uznávaní ako súčasť eh, pracovnej sily a sú vylúčení teda zo sociálnej ochrany. Zamestnávateľe majú nad nimi úplnú kontrolu a vykonávajú ju konfiškáciou pasov cestovných eh, a tiež eh, fyzické a sexuálne zneužívanie strany zamestnávateľov. Ja by som to chcel objasniť, že všetci pristahovalci, e, či sú zamestnanci zo zahraničia alebo domáci, sú, sú považovaní za, e, za súčasť pracovného trhu. A ja musím povedať, že nemáme migrant, zamestnancov migrantov, nie. Všetci sú zamestnanci, ktorých prilákali pracovné príležitosti a sú viazaní so zamestnávateľom pomocou právne záväznej zmluvy. Ratifikovaných, ratifikovali sme 9 konvencií medzinárodných ILO, ktoré sa týkajú za práv zamestnancov a prijali sme mnohé zákony na ochranu práv zamestnancov, vrátane v oblasti náboru, mzdy, ubytovania a zdravotného zabezpečenia. Jedna zo základných vecí je zmluva ktorá, ktorou sa riadia vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi. A zmluva špecifikuje práva a povinnosti každej strany, vrátane pracovného času, dovolenky a zamestnávateľ preberá všetky náklady súvisiace s cestovnými nákladmi, zdravotnými výdajmi, ubytovaním a stravou zdravotné poistenie pre domácich zamestnancov je povinné. Tí zamestnanci tiež majú právnu ochranu podľa občianského zákonníka, trestného zákonníka a zákona o boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Musím povedať, že Spojené arabské emiráty sú federatívnym štátom spojených zo siedmých federatívnych alebo federálnych eh, častí, takže máme federálnu vládu, ktorá spravuje všeobecne e, práve zamestnancov a zamestnávateľov a každý štát, každý ten emirát má vlastnú vládu. No a na záver uznávame, že toto je oblasť, ktorej sa ešte musí veľa pracovať a preto Spojené arabské emiráty chcú posilňovať aspekty eh, ľudských práv a konkrétne práv žien. Spojené arabské emiráty hm, pokrokové eh, oblasti práv žien. Ženy tvoria viac ako 70 absolventov univerzít, ako ste uvedli aj vo svojej správe, a sú vo vláde, parlament a vládnej, vlád, v parlamente vo vládnych organizáciách tiež sú bojové pilotky. No a už z zákona vyplýva, že musia byť členmi každej správnej rady spoločnosti. Ako vidíte, sú tu dámy z, z veľvyslanectva. dámy všetky práva. No a ja vám ďakujem za možnosť vystúpiť. Ďakujem. Muchas gracias a, usted. Ďakujem pekne za toto obšírne vysvetlenie. Teraz otváram diskusiu, ak je niekto, ak by mal záujem sa vyjadriť. Ak tomu tak nie je, nech sa páči. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela najskôr poďakovať za to podrobné, po tieto podrobné prednášky a informácie, ktoré sme dostali o právnej situácii. No, ja mám jednu otázku. Mňa by zaujímalo, či sa uskutočnil aj štatistický prieskum, z ktorých krajín v Spojených Arabských Emirátoch sa v tých prípadoch sa nesprávne e, aplikujú zákony, pretože zdá sa, že je veľa spoločných čert s európskymi zákonmi, ale možno existujú aj problémy a to je moja otázka, e, ako je to s dodržiavaním zákonov. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež chcem poďakovať za štúdiu o situácii žien e, v krajinách Perského zálivu. Myslím, že je to veľmi e, zaujímavé aj pre nás. Je to veľmi zaujímavé, pretože práve žien sú rozdeliteľné. A mňa zaujíma Novor Zido, ktorý všet, po ktorú podpísali všetky štáty okrem Iránu pretože Irán tam vidí rozpor so šariou, hlavne v článku 1. Aj ostatné, aj, člansko, aj ostatné štáty Perského zálivu eh, popísané za výhradami, napríklad eh, voči dodatočnému eh, protokolu obrane a ochrane žien v prípade diskriminácie. No a je si do, dobrá báza dobré východisko, aby sa podporili aktivistky význam štatistických materiálov, ktoré sú veľmi dôležité ako báza na kontrolovanie a implementovanie zákonov, pretože vy ste povedali, že vo väčšine krajín je e, to implementované. Takže ja by som sa chcela spýtať, aký stupeň implementácie myslíte, pretože ja myslím, že sú tam ešte, ale existujú ešte pomerne veľké rozdiely medzi nárokmi a povinnosťami plývajúce z tohto dohovoru a realitou. Ďakujem. Na záver pán Kan. Thank you, chair. Ďakujem pekne, predsednička. No, veľmi stručne ja som nedávno navštívil Spojené arabské emiráty aj Bahrajn a osobne na mňa urobil veľmi dobrý dojem, dobrý dojem na mňa urobili aktivity a angažovanosť žien v týchto krajinách, v Spojených Arabských Emirátoch. Eh, som sa zúčastnil jedného podujatia politického inštitútu, kde dominovali, viedli to ženy. Ja som sa spýtal, prečo my nepozveme do Európskeho parlamentu, aby, sme, aby nám oni mohli niečo povedať, pretože e, tu sa hovorí o bezpečnostných otázkach, máme často uvedomujem si muža aj tu. A ja by som sa rád zaoberal aj toto vecou. No a ďalšia vec, Bahrajn. Včera sú skutočne druhé kolo volieb a môj pozbudivé bolo, že veľmi veľa kandidátok prešlo volebným procesom a myslím, že to je veľmi pozitívne. No a ja uznávam citlivosť, o ktorej hovoríte, ale takému myslím, že musíme sa zaoberať tým, ako oddeliť niektoré z kultúrnych aspektov a náboženských aspektov, pretože ak sa pozriete ehm, bližšie na tie náboženské aspekty, tak eh, na to väčšiu silu a ochranu ako kultúrne aspekty. Myslím, že použitie tejto platformy eh, by nás posilnilo na to, aby sme sa dohodli na zmenách, s ktorými všetci súhlasíme, a aby sme dali ženám v tomto regióne oveľa silnejšiu pozíciu. Pretože chápeme, že ich príspevok prispieje k tým najväčším zmenám. A angažovanie týmto spôsobom nám priniesie tiež najväčší profit a prospech. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Alextranidis. Good afternoon. Thank you very much. Dobrý deň. Ďakujem pekne predsednička. Skutočne stručne by som chcel poďakovať inštitútu Adria a e, za túto štúdiu. Je to veľmi detailné, podrobné ale aj veľmi pragmatické, realistická, poskytuje potrebné údaje a ja, ak môžem, ako mieru kritiky, my by sme boli radi, ak by tam bol zaradený aj Jemen, pretože to je taký rázny príklad v regióne. A druhá časť, tiež mierna kritika, ale samozrejme zohľadom na posledné udalosti, my by sme boli radi, ak by tam bol zdôraznená tiež hrozba ISILu, ako viete, v Iraku a tiež v Sýrii, čo mimo tohto regiónu, čo viedlo k obrovským porušovaniam práv žien. Všetky veci, ktoré ste identifikovali v správe, sú tiež zdôraznené v našich stratégiách ľudské práva pre krajiny. Ako viete, máme individuálne stratégie pre všetky krajiny sveta, vrátanie Perského zálivu, no a SVČ Myslím, že mm, otázky rodovej eh, rovnosti treba analyzovať podrobne, ale netreba ich vidieť fragmentovane. Musíme ich vnímať vo všeobecnom kontexte spoločnosti a implementácia hospodárskych, spoločenských, sociálnych práv. Nebudeme chápať otázky ženských práv, ak nebudeme zvažovať to, ako sloboda vierovýznania sa implementuje alebo nie, aký je zákon o mimovládnych organizáciám, pretože to umožní Eh, ženským inštitútom, činnosťam. Problémom samozrejme je eh, trest smrti pani Jabari, prípad eh, bola popravená v Iráne, pričom hovorila, že sexuálne napadla obeď. No a čiže je to otázka mainstreamingu, otázok rodovej rovnosti do ľudských práv. A to robíme, ako viete, nemáme nevedieme dialog o ľudských právach s krajinami Perského zálivu, no a formálne alebo neformálne v politických dialogoch hovoríme o všeobecných právach. tak, viem, tak Saudská Arábia tiež nepodpísala SIDAV. Viem, že sme vyzvali Saudskú Arábiu, Arábiu, aby tak urobili bez výhrad, pretože samozrejme otázka výhrady je tiež veľmi dôležitá. Som veľmi rád, že prišiel zástupca eh, veľvyslanectva Spojených Arabských Emirátov. Vedieme dialog o ľudských právach. Posledné kolo sa uskutočnilo pred dvoma týždňami, 20. novembra. No a podarilo sa nám identifikovať výrazný pokrok v Spojených Arabských Emirátoch. A sú dve spôsoby identifikovať patológiu, alebo čo navrhujeme my, je skutočne zdôrazniť krajinách štátoch Perského zálivu už ako príklady a psychologicky je to tiež spôsob, ako podporíte susedné štáty, ako sa snažíte eh, vyrovnať eh, s tými pozitívnymi výsledkami a toto je náš prístup. A ja tiež vidím, že uznesenia Európskeho parlamentu je to tiež týmto smerom. My túto štúdiu využijeme naše vlastné myslenie, no a ja myslím, je tam odporúčanie o financovaní. Bohužiaľ, e, kolega z DEFCO tu nie je, ale viem, že nové nariadenie o nástrojoch, európskych nástrojoch pre ľudské práva a demokraciu je sa zameriava na rodovú rovnosť a som si istý, že to umožní uh, nájsť možnosti financovania v regióne, takže ďakujem veľmi pekne a ďakujem za štúdiu. Ďakujem veľmi pekne. No a na záver rozprávať o tomto bode, bodu, keďže sme mali otázky, dám slovo pani Rehorovcas. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé otázky a body. No na úvod e, dve veci, o ktorých hovoril pán Vyslanec ste hovorili o dvoch zo správy, hovorili ste o zdrojoch, ktoré sa používajú, že nie sú také aktuálne. Myslím, že táto kritika je pravdivá. Snažili sme sa využiť čo najviac zdrojov a čo najaktuálnejších. Hovorili ste, že veci sa zmenili otázke občianstva a mestnancov, takže tým sa budeme zaoberať samozrejme, ale myslím, že súčasne aj, aj napriek tomu je dôležité, zohľadniť a preskúmať, či tieto zákony sa správne implementujú, ako aj to, či niektorí eh, sa to týka, si aj uvedomujú tieto práva a využívajú ich. Čiže to sú dve oddelené otázky, o ktorých hovoríme a otázkach pozitívneho rozvoja, tak samozrejme je to veľmi dobré, hovoríme v celej správe, tak trochu detailnejšie, ako jednotlivých špecifických eh, správach o krajinách. Ďalej tu zaznela otázka o rozdieloch medzi zákonmi. Neviem už presne, kto ju položil túto otázku. Či je to porovnateľné so situáciou v Európe a či sa implementujú správne. Áno, mňa by zaujímalo, ako štatisticky sa skúmalo, či je problém s aplikáciou, dodržiavaním a uplatňovaním zákonov. Ďakujem. Tak, ako ste to povedali. Takže nie informácie o implementácii bohužiaľ nám chýbajú, takže bolo by to zaujímavé ďalej skúmať. Otázka o SIDO. No Irán je jedinou krajinou, ktorá ten hovor neratifikovala. A myslím, že všetky krajiny mali isté výhrady. Porovnateľné šaria bola dôležitá otázka. Nebolo to zlúčiteľný, zlúčiteľné s dohovorom SIDO. A či to má dopad na situáciu žien v týchto krajinách? Ja myslím, že to má dopad na situáciu žien v krajinách. Či už je to spolahlivé, spolahlivý rámec, bola to tá vaša otázka. Otázka znela, či vy myslíte, či si to je rozumný, rozumnou bázou pre aktivistky, hlavne v oblasti vytvárania štatistík, význam si do, vo všeobecnosti, no dobre, v rámci nášho výskumu sme požiadali expertov, aby hovorili o, organizáciách, ženských aktivistkách. A musím povedať, že pár spomenulo, že by to bolo dobrým vstupom. Vysky si o ženských otázkach, ale nehovorili, nehovorili o týchto veľa. Je to časť debaty, ale možno nie až tak významnej miere. A poučiť sa od žien v Bahrajne a Spojených Arabských Emirátoch. Áno, súhlasím. To je veľmi dobrá myšlienka. Delíte otázky kultúry od náboženstva. Ja v podstate súhlasím. Jedno z odporúčaní, o ktorom sa hovorila, bolo uľahčiť, alebo že Európska únia mohla podporiť dialog medzi jednotlivými islamickými krajinami, aby sa hovorilo hlavne o otázkach, že napríklad SIDO je zlúčiteľné so šariou alebo nie. Takže to je bola vynikajúca myšlienka. A Jemen nie je súčasťou správy. No je mi to ľúto, je iste veľmi dôležitá krajina, ktorú treba zohľadňovať, ale z perspektívy výskumníkov. Musím povedať, že 8 krajín to už je dosť, ale možno v budúcnosti budeme mať ešte príležitosť skúmať aj situáciu v Jemene. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujeme pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste sa zúčastnili nášho dnešného zasadnutia. To úzko prepojené s touto témou a tým naviažeme, prejdeme k ďalšiemu bodu programu, je to stanovisko Výročná správa o ľudských právach svete v roku 2013 a politika Európskej únie. Pani Žitňanská je autorka správy, nech sa páči, stanoviska, nech sa páči, máte slovo na úvod. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ctené dámy, vážení páni. Je mi cťou dnes na pôde Európskeho parlamentu hovoriť o téme ľudských práv, pretože podľa mňa je to mimoriadne dôležitá téma. Je našou povinnosťou si tieto spoločenské hodnoty chrániť a na ich dodržiavaní nekompromisne trvať keď som sa stala správodajkyňou k tomuto materiálu, bolo mi odporúčané vybrať si dve alebo tri témy, ktorým sa budem hlbšie venovať a zároveň teda vypracovať stanovisko s 1500 znakmi, čo uznáte, že je veľmi málo, pretože téma ľudských práv je veľmi široká a žiaľ aj v uplynulom roku, ktorý dnes hodnotíme, sa vo svete, ale aj v našich členských štátoch porušovali ľudské práva mnohým jednotlivcom, ale aj skupinám keďže sa dlhodobo venujem téme detí ľudí so zdravotným postihnutím sociálne vylúčeným spoločenstvám ako aj ženám vybrala som si práve tieto oblasti kde som sa snažila aj poukázať na skutočnosti ktoré by mali byť v správe zohľadnené. ako už hovorila minulý týždeň aj pani predsednička nášho výboru za každou štatistikou, za každým číslom je konkrétny človek, konkrétny príbeh. Čiže aj moje doplnenia alebo moja správa súvisí s konkrétnymi príbehmi. Ten prvý sa týka mladej ženy, ktorá bola dlhodobo vystavovaná násiliu zo strany svojho partnera. Dokonca aj počas tehotenstva ju fyzicky napádal, dával jej nôž pod krk, vyhrážal sa jej smrťou. Po narodení dieťaťa sa toto jeho násilie alebo ohrozovanie obrátilo aj na dieťatko, preto mamička sa odhodlala opustiť svojho partnera a utiecť, čo nedokáže veľa žien. Čiže slúži jej ku cti, alebo teda um, to, že vôbec dokázala odísť zo svojho partnera. Problémom ale bolo, že sa bála, aby ju nevypátral, a tak sa uchýlila k svojim známym bez toho, že by sa prihlásila na nejakých úradoch, aby mohla poberať dávky alebo nejakú finančnú pomoc a už vôbec nežiadala svojho ex-partnera o alimenty. Čiže viete si predstaviť, v akej situácii žila. A preto si myslím, že je veľmi dôležité hovoriť o násilí páchanom na ženách, tak ako bolo povedané aj v tom prvom dnešnom príspevku od eh, pani Samek a o tom, že by oveľa viac mali sa podielať na riešení tohto problému muži, chlapci. Pretože ako aj ona som, sama skonštatovala v prípade, že sa vyrieši ich problém, vyrieši sa problém žien výročná správa sa venuje aj osobám so zdravotným postihnutím žiaľ len v jednom krátkom paragrafe kde spomína potrebu integrovať otázku práv osôb s postihnutím do všetkých európskych politík. aj tu mi preto dovoľte jednu poznámku osoby s postihnutím sú autonómne bytosti ktoré si zasluhujú byť spoluúčastné na politikách ktoré sa ich bytostne dotýkajú. Programy, ktoré majú chrániť osoby s postihnutím, sa jednoducho nevymyslia bez účasti a konzultácie ľudí, ktorí sami zažívajú život občana s postihnutím alebo organizácií, ktoré sú dlhoročné, úspešné a v priamom dennodennom kontakte s ľuďmi s postihnutím. Ako sme boli svedkami aj v uplynulých dňoch v Grécku, je to prípad, ktorý som spomínala aj na plenárnej schôdzi, monitoring zariadení pre ľudí s postihnutiami je akútne potrebný ešte stále sa totiž deje a to aj na území členských štátov že ľudské práva takýchto osôb a detí sú trestuhodne zanedbávané. takéto správanie obzvlášť pri osobách ktorých schopnosť brániť sa je často obmedzená si nesmieme dovoliť. z hľadiska práv žien chcem podotknúť že som sa stretla s prípadmi kedy ženám so zdravotným postihnutím boli kladené prekážky k založeniu si vlastnej rodiny a k samostatnému životu a rozhodovaniu sa ak si pozrieme štatistiky najviac ohrozenou skupinou sú práve ženy a deti so zdravotným postihnutím a preto im musíme venovať väčšiu pozornosť nielen v samotnej správe ale aj v riešeniach. o ženách vo vojnových konfliktoch čo je treťou oblasťou ktorej sa chcem venovať nebudem o nej hovoriť obšírne pretože hoci považujem túto oblasť za jednu z top priorít aj nášho výboru Minulý týždeň laureát Sacharovovej ceny doktor Mukwege o nej hovoril veľmi veľa a myslím si, že veľmi plasticky opísal nielen násilie páchané na ženách, ale aj na dievčatách či dokonca bábetkách. A ja pevne dúfam, že aj pričnením sa nášho výboru dosiahneme, aby takéto zverstva, aj keď možno ani slovo zverstvo sa tu nedá použiť, keďže ani zvieratá sa tak k sebe nesprávajú, ako sa správajú muži v tejto oblasti voči ženám, že sa nám podarí to zastaviť, aby tak, ako sú nepovolené chemické zbranie a iné zbranie, ani aby násilie, znásilnenie sa nesmelo používať vo vojnových konfliktoch a aby tí, ktorí tak konajú, boli postavení pred súd. Takéto niečo nemôžeme tolerovať dnes v roku 2014. Poslednou oblasťou, ktorou sa chcem dnes zaoberať, je postavenie žien v rómskych osadách a dodržiavanie ich ľudských práv. Možno to nie je problém, ktorý zažívate vo väčšine členských štátov Európskej únie, je to problém, ktorý máme na Slovensku. A teda príbeh, ktorý ma k tomu viedol, je príbeh len 14-ročnej dievčiny, ktorá žila spolu so svojou rodinou v jednej osade, veľmi chudobnej osade, kde tí rodiny žili naozaj, že, že jedna rodina v jednej miestnosti niekoľko aj 10-15 ľudí sa tlačilo v tejto jednej miestnosti a nemali ani poriadne sociálne zariadenia. Chodili na latrínu, to je taký drevený záchod, e, ďalej od toho domu. A jedného večera 14-ročná e, Mária išla takto na toaletu, bola znásilnená a to ešte podotýkam, že bola aj zdravotne znevýhodnená, čiže aj sociálne aspekty vedú niekedy k tomu, že sa ženy stávajú obeťou násilia a nie sú ochránené ani rodinou, ani tým okolím preto musíme sa pozrieť aj na nedôstojné podmienky týchto žien týchto dievčat ktoré veľakrát aj opúšťajú školu predčasne lebo sa stávajú matkami lebo to vidia ako zdroj príjmu a žiaľ je to stále stále ešte jav aj dnes že sa takto, takto stávajú matkami vo veľmi veľmi skorom veku a veľmi potom sa to odráža aj na tej sociálnej situácii celej rodiny a celej komunity. Takže to sú tie hlavné oblasti, ktorým som sa ja venovala, pretože ako dlhoročná novinárka a v posledných rokoch aj politička pracujem s týmito skupinami. A som veľmi často v teréne, čiže tých príbehov by som vám mohla rozprávať stovky a stovky a myslím si, že by mali byť do budúcnosti aj, aj tieto moje nejaké poznámky alebo pripomienky pretransformované do konkrétnej pomoci týmto ohrozeným skupinám. A ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na diskusiu, pretože verím, že aj vy, tak ako ja, mám svoje priority a svoje témy, tak ich máte aj vy a že spoločne zhodnotíme túto správu o stave ľudských práv za rok 2013. Ďakujem veľmi pekne. Muchas gracias a la señora Sinanska por la presentación de Ďakujeme veľmi pekne, pani Žitňanská. Ďakujeme pekne za to, že ste predstavili takto vašu správu a teraz otváram diskusiu. Áno, pani Petri? Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Mňa sa Maria Gabriel spýtala, tieňová správodajkynia, a by som prezentovala e, vyhodnotenie správy. Maria Gabriel pozdravuje a ospravedlňuje sa za to, že tu nemôže byť s nami. Nemohla prísť, pretože je v Štrasburgu na stretnutí spoločného výboru parlamentného, takže nemohla prísť. Takže ja by som chcela povedať nasledovné v jej mene. Ona si myslí, že návrh tejto správy obsahuje odseky 56 až 61, kde sa hovorí o násilí na ženách. Ide napríklad o znetvorovanie ženských genitálií, kde sa zásilňovanie berie ako vojenský nástroj. Preto sa chcem poďakovať pani Žitňanskej za jej správu. Ale my si myslíme, že možno mala viac dôrazniť úlohu žien v demokratických krajinách, demokraticky fungujúcich krajinách. A preto predložíme pozmeňujúci návrh, kde sa posilní úloha žien v mierotvornom procese v demokratických krajinách. My si myslíme, že to dimenzia nebola v dostatočnej miere rozpracovaná v návrhu tohto stanoviska a preto tie pozmeňujúce návrhy vlastne sa budú týkať boja e, napríklad proti znetvorovaniu ženských genitálií. Budeme mať aj pozmeňujúci návrh ohľadne skorých sobášov, rovnako aj pokiaľ ide o prístup k primárnemu a sekundárnemu vzdelávaniu a takisto aj pokiaľ ide o úlohu mierovej konsolidácie. Tieto prvky sú do istej miery prítomné v návrhu tohto stanoviska, ale povieme detálnejšie v našom návrhu, ako by sa s nimi dalo naložiť. Bueno, puesto que no hay ninguna palabra. Keďže nie je žiadna ďalšia žiadosť o slovo áno, ešte jedna. Sorry, thank you. Um... Prepačte, ďakujem pekne. V mene zelených by som takisto chcela privítať túto správu. Myslím si, že téma rodovej rovnosti, ako aj LGTB, sú vlastne zapracované do tejto témy a vítam vlastne toto stanovisko a tie priority, ktoré tu odzneli, sú podľa môjho názoru v súlade s tými prioritami, ktoré by sme chceli tu mať spomenuté v tejto správe, ale predsa len sú tu možno nejaké doplnenia z našej strany. Napríklad chceli by sme tu mať jasnú odvolávku, pokiaľ ide o SIDO dohovor, aby sa jednoducho vychádzalo z toho, že už máme takéto dohovory z minulosti, ktoré sa snažíme teraz dosledovať, ako prebiehajú. A druhá vec, chceli by sme tu mať aj ten termín rodová, rodové násilie. Nemyslíme si, že to je iba násilie na ženách, ale aj na vyjadrení vlastnej osobnosti. Takže myslíme si, že toto takisto treba ešte objasniť a potom, ešte keď hovoríme o rodovom násilí v konfliktných situáciách, myslím, že je dobre, že tam bolo spomenuté, e, že sa tu spomenul pán doktor Mukwege, ktorý veľmi túto tému sprítomnil tu v parlamente a my by sme chceli e, to možno ešte ďalej rozviesť, možno vymenovať viacero prípadov, kde násilnosti v konfliktných situáciách je veľký problém pre ženy a nemali by sme jednoducho iba pomenovať tie problémy, ktoré tu máme, ale mali by sme jednoducho mať aj konkrétne kroky, ako by sme apelovali a využívali jednotlivé nástroje, ktoré máme v kontexte snahy pomôcť sa, pomôcť týmto ľuďom. A takisto by sme tu chceli mať odvolávku, pokiaľ ide o sexuálne a reproduktívne zdravie žien, pretože viaceré ženy jednoducho nemajú dostupné takéto práva e, v krajinách, kde žijú, takže možno by to mohlo byť spomenuté v stanovisku výboru nášho. A ešte jedna vec, chceli by sme, aby sa tam e, spomenul taký prierezový prístup k tejto téme, pretože nie je tu iba o rodovú, rodové násilie. Sú to aj iné formy násilia, ktoré si myslíme, že sú vzájomne s touto témou prepojené a treba ich jednoducho do toho zapracovať a spomenúť ako celok v tomto stanovisku. Ďakujem. Ja, senora Rindnek. Ďakujem pekne, pani Rentke. Tieňová spravodajkyňa od socialistov pani Rodríguez zaslala niekoľko poznámok. Nemôže byť prítomná. Išlo v zásade o to, čo už predniesli predrečničky. Rada by začlenila do stanoviska tri dodatočné body. odvolávku a na ratifikáciu na istambulskú dohodu. Podľa nej je to naliehavé, aby všetky členské štáty EÚ ratifikovali, keďže hovoríme o ľudských právach a právach žien. Pokiaľ ide o zneužívanie žien ako e, vo vojne, tak e, samozrejme absolútne to odstrániť a bojovať proti stereotypom a je to rozhodujúce a súvisí to aj so vzdelávaním formálnym, neformálnym. A potom aj odvolávka na vzdelávanie všetkých aktérov, ktorí sú v kontakte v celom tom procese riešenia násilia e, na ženách, aby teda ľudia, ktorí mm, sú v tomto procese, aby boli dostatočne vzdelaní, pripravení, je tam potrebná inštitucionálna príprava, aby sa teda dala väčšia podpora obetiam tak ženám, ako aj deťom. Termín na pozmeňovacie návrhy 10. december 2014 a na januárovom výbore budeme hlasovať o sprave. Neviem, či ešte niekto chce vystúpiť. Ďakujem veľmi pekne za všetky poznámky a ja verím, že keď budeme spolupracovať, tak sa dopracujeme k finálnej verzii, ktorá bude, ktorú uspokojí všetkých. Takže ďakujem pekne. Muchas gracias. Pues pasamos al siguiente. Ďakujem pekne. Ďalší bod programu. Je tu medzi nami riaditeľka Inštitútu pre rodovú rovnosť. Za chvíľočku si sadne tu za predsednícky stôl. Eh, Len som chcela dodať, myslím, že je to prvýkrát, čo je pani riediteľka Langbach medzi nami, teda v novozvolenom výbore FAM v tomto novom volebnom období. Chcela by som vám poďakovať za to, že ste tu dnes medzi nami a že teda chcete predniesť túto informáciu o práci vášho inštitútu a ja dúfam, že všetko to, čo môžeme urobiť spolu do budúcnosti, tak to bude v prospech veci, prinesie to zaujímavé výsledky a že budeme mať tú možnosť nájsť ten spoločný čas a priestor na diskusiu. Ďakujem vám, pani Langbach, ešte raz, že ste tu dnes medzi nami a dávam vám slovo. Yes, it is really very exciting. Áno, je to skutočne pre mňa veľmi zaujímavé, že môžem začať v Európskom parlamente práve vo vašom výbore. Ako povedala pani predsedníčka, začíname budúci rok, pripravujeme sa na budúci program, ktorý bude základom našej práce bolo to prijaté pred dvomi týždňami, že takto budeme pokračovať, takže čo možno najskôr začneme pracovať aj na tomto texte a jedna z dôležitých vecí, ktorú som si tu dnes vypočula, to je tá pekingská platforma, ktorá tu odznela, takisto tu sa tu hovorilo o štatistických údajoch ohľadne násilia na ženách, ako aj participácia žien a takisto aj kampaň, ktorá sa bude konať 10. decembra tu v Európskom parlamente. To takisto odznelo, takže my už máme veľa vecí, ktoré by mohli pomôcť možno aj vám. V prvom rade, budúci rok bude vlastne posledným rokom nášho strednodobého programu, to sú tri roky, a ten cieľ tohto programu bolo vytvoriť partnerstvo. Takže sa tešíme, na ďalšiu spoluprácu s, vašom, s vašim výborom. Toto je jeden z príkladov toho, ako my vlastne do konca budúceho roka chceme mať také silné partnerstva, aby sme vedeli, čo je dôležité pre našich ľudí, pre rozhodovacie procesy, pre robenie osvety, na to, aby sme hovorili o dôležitosti rodovej rovnosti. To budú tie kľúčové ciele pre nás pre budúci rok. Takže tie hlavné veci, ktoré my robíme, som sa snažila rozčleniť do viacerých skupín. Možno je to dôležité pre nových poslancov. Je to vlastne uvedené aj v tých pravidlách. To je náš právny dokument. Je teda, že my analýzujeme štatistické údaje ohľadne rodovej rovnosti a tieto by sa potom mohli použiť zo strany politikov, alebo zo strany národnej úrovni, alebo aj európskej úrovni, aby ste analyzovali to, čo potrebujete, aby sa monitorovalo viac, e, monitorovali a pripravovali ďalšie opatrenia, čo to nakoniec súvisí aj s rozpočtom samotným vo vzťahu k tým akčným plánom. Takže máme index k rodovej rovnosti, bolo to poprvýkrát spustené, týka sa to iba článov, čl- štátov Európskej únie. A teraz pripravujeme ďalší index, ktorý sa spustí budúci rok. Tento index momentálne hľadáme prvé ukazovatele, pokiaľ ide o násilie, rodové násilie na ženách, pretože momentálne sledujeme práve problematiku násilia na ženách a toto bude tá domena, ktorá bola nepokrytá, keď sme to spustili. Tak sme teda aktualizovali aj našu pracovnú doménu, teda doménu práce, pretože to tu odznelo vlastne aj dnes, analýza komisijnej stratégie, hovorí sa tu o zamestnanosti, ale zamestnanosť je dôležitá, pokiaľ ide o hospodárskú nezávislosť vo viacerých oblastiach. A potom, na koniec roka, tu budeme mať, ako vlastne vidíte, tie údaje, ktoré sa týkajú tých backingských ukazovateľov. Bola tu otázka, či členské štáty využívajú tieto údaje. My vlastne vidíme, že ľudia sa na stránku prihlasujú a že analizujú ju, čítajú ju, my ju, my ju aktualizujeme každých 6 mesiacov a je to dobrý nástroj na to, aby viacero druhých či už skupín organizácií z nich mohli vychádzať. A pokiaľ ide o rodové násilie, to je takisto dobrý prístup. My to celé vnímame v kontexte násilia na ženách a neskôr vám ešte vysvetlím, že aké sú naše štúdie, na čo sa sústredíme, ako sa dajú využiť. A potom tu takisto máme ešte e, rodový mainstreaming, ktorý je veľmi dôležitá kľúčová úloha bolo to vlastne spomenuté aj v kontexte vytvárania kapacít, rozpočtového procesu a v kontexte teda viacerých tém a v stručnosti by som vám potom chcela povedať, že čo vlastne plánujeme pre budúci rok. A potom ešte tie výhody rodovej rovnosti, to je také už komplikovanejšie. Aj tu sme mali štúdie, ale ako teda nájsť ten nástroj, nie hospodársky, nie sociálny, ako nájsť také nástroje, ktoré by mohli poukázať na tú úlohu rodovej rovnosti, to je veľká výzva pre všetkých. A pokiaľ ide o budúci rok, tak my sa snažíme pripraviť e, správu ohľadne pekinskej platformy. To bude už pod luxemburským predsedníctvom. Týka sa to predovšetkým táto otázka poslancov Takže my túto správu vlastne sme obohatili viacero nových ukazovateľov a v súlade s eh, Európskou komisiou sme sa rozhodli aktualizovať databázu ohľadne žien, ktoré sú v rozhodovacích funkciách. To je veľmi dobrý nástroj, spustilo to DG Justice a teraz to bude vlastne transferované aj do inštitútu. Takže my pripravíme túto štúdiu, ohľadne nové sociálnych nových právomociach. Sú sú viaceré indikátory, ktoré poukazujú na tie zmeny. Pripravíme takisto aj prieskum holandského predsedníctva. To nebude samostatná správa. A ešte jedna vec, čo vlastne my, na čo sa chceme sústrediť, to je slovenské predsedníctvo. Téma ako taká, tu bude v tomto období príde vlastne k revízii pekinskej platformy, ale pravdepodobne môžeme povedať, že takáto reforma e, a výber údajov, zber údajov, to trvá zhruba 1-1,5 roka, takže pokým to vláda spracuje v patričnej krajine, to trvá. Takže čo máme? Máme tu pekinskú správu a dnes tu odzneli viaceré témy. A správa, ktorá tu odznela tesne predo mnou, tam máme takisto údaje, ktoré vlastne sú už pracované v tejto pekingskej platforme a pokrýva to tie témy, ktoré vlastne tu odzneli ohľadne implementácie ľudských práv. A táto správa ponúka taký široký pohľad na viaceré oblasti a už od švedského predsedníctva to analizujeme. Analizujeme tu trendy, zmeny, údaje, a to už od roku 2007 po rok 2012 a niektoré z týchto údajov sú už aj za rok 2013 a je to veľmi zaujímavé, zaujímavý sumár toho, čo sa v týchto oblastiach v rámci Bekingskej platformy udialo. A potom tu ešte vidíte tie partnerstva, ktoré sa snažíme my vytvoriť v priebehu tohto roka na to, aby sme túto správu e, urobili použiteľnejšiu pre spotrebiteľov alebo používateľov. Takže tu máte ten index a tie domény a tie dve posledné, kde máte násilie a nerovnosti, prierezové nerovnosti, prierezové nerovnosti, tam bolo iba málo indikátorov ukazovateľa, preto sme sa chceli sústrediť o dva roky na to viac, pretože momentálne analýzujeme všetky možné údaje na to, aby sme e, mali čo možno najkomplexnejšie pokrytú tú doménu násilia a je dosť ťažké získať tie údaje zo všetkých 28 členských štátov, ktoré by sme takýmto spôsobom pravidelne hlavne získavali. Takže to je, tu vidíte našich partnerov, s ktorými spolupracujeme, akým spôsobom sa dostávame k tým údajom, ktoré potrebujeme v takej robustnej, pod, solidnej podobe. Pokiaľ ide databázu ohľadne rodových štatistík, myslím si, doteraz kýmkoľvek som sa rozprávala a Jednoducho mám iba také pozitívne skúsenosti z ich reakcií. Do konca budúceho roku budeme spúšťať databázu, ktorá bude mať zatiaľ všetko, čo sme doteraz identifikovali ohľadne databáz a ohľadne informácií týkajúcich sa rodovej nerovnosti. To znamená, nebudú to iba indikátorové informácie, ktoré mám pre ten index samotný, ale bude sa to týkať aj Pekinskej správy, bude sa to týkať aj násilia ako takého a týmto spôsobom vlastne vytvárame špecifický software v tom zmysle, aby ktokoľvek chce, mohol robiť svoj vlastný výskum v tom zmysle, že tu budú viaceré premenné, ktoré budú dostupné a ľudia budú môcť tieto premenné zobrať a software im vlastne pripraví viaceré grafy, tabulky a tak ďalej že potom tie štatistiky budú vlastne takým nástrojom a ľudia nebudú musieť mať problém používať to, takže to je veľmi dôležité. A pokiaľ ide o násilie, náš manažerský panel alebo dozorná rada odsúhlasila taký plán, akým budeme postupovať a tieto, mali sme viaceré štúdie počas prvých rokov, ale tie štúdie, ktoré možno majú taký väčší dopad, sme ponechali. Dnes sa tu hovorilo napríklad o znetváraní genitálií ženských. Pred dvomi rokmi sme mali prvú štúdiu celoplošnú ohľadne tejto témy, ktorá bola na vyžiadanie predchádzajúceho komisára, komisárky Redingovej pripravená a táto štúdia vlastne tu bola na to, aby bola základom pre ďalšiu komunikáciu alebo vyhlásenie a teraz máme takú dodatočnú fázu, ktorá bude finalizovaná budúci rok. Tu vlastne vychádzame z hĺbkovej štúdie ohľadne rizika, e, ktoré sú vystavené komunity ako LGBT a dievčatá. A budeme to teda finalizovať budúci rok a budete to potom mať k dispozícii Takže to sa týka aj tých metód, metodologických postupov, ako vlastne tá situácia v súčasnosti vyzerá, ako členské štáty môžu využívať politické nástroje a robiť osvetu v tom zmysle, aby sa toto riziko znížilo, aby sa znížili násilné skutky. A potom tu ešte máme aj náklady, ktoré sa týkajú násilia. To je štúdia, ktorú sme spustili, ktorú spustíme 8. decembra na rade nie na rade, 10. decembra tu v parlamente a predsednička výboru FEM takisto slúbila, že príde. Táto štúdia bola vyžiadaná zo strany Európskej komisie na to, aby sme sa pozreli na to, ako členské štáty môžu vypočítať, odhadnúť náklady ohľadne boja proti násiliu na ženách. A Identifikovali sme teda fungujúce modely, ktoré týka sa to štúdií, ktoré síce boli podobné, ale ktoré sa robili nielen na území Európskej únie, pretože nebolo ich až toľko, ale v takých štátoch, ktoré sú podobné Európskej únii. A na základe týchto desiatich štúdií máme taký modelový prístup, ktorý bol analyzovaný a takisto sa analyzovala dôveryhodnosť týchto údajov v kontexte toho, s čím vlastne pracujeme. Máme tu teda prehľad násilia nielen členských štátov, ale aj zo štátov mimo Európskej únie. Takže toto sú štúdie, ktoré sú pre nás veľmi dôležité a ten model, ktorý by možno bol býval dobrý, vychádzajú z tých minimálnych požiadaviek ohľadne údajov, pretože teraz už prejdem ďalšie štúdie, to je ďalšia štúdia o administratívnych zdrojoch, ktorú sme robili my v rámci toho nášho plánu na to, aby sme zistili, že čo vlastne existuje už na, na úrovni administratívnych štatistík, na úrovni členských štátov a čo sme zistili, táto štúdia sa spustí 8. decembra v budove rady. Participovať na tom budú vlastne aj mm, súdnický sektor, aj polícia, pretože vlastne my analizujeme oblasť policie, zdravotníctva, sociálnych služieb, spravodlivosti a všetky tieto verejné služby analizujeme na to, aby sme videli, že aby sme tie naše údaje mali do istej miery spolahlivé. A najviac tých údajov majú práve justícia a polícia, ale bohužiaľ nemáme takmer žiadne údaje, ktoré by boli dispozícii vo všetkých 28 členských štátoch. A preto je pred nami výzva, aby sme budúci rok, keď začneme pracovať, tak budeme vlastne začínať s tými členskými štátmi, ktoré ešte nemajú harmonizované definície. Teda potrebujeme základné definície a a tiež o tom, ako sa často tieto incidenty hlásia. Terrible. And then this, as I mentioned, administrative data sources I already, uh, I already mentioned. So we have the long-term plan. Now máme tento dlhodobejší plán a v budúcom roku sa budeme snažiť zmapovať pojmy a metodológie, ktoré sa používajú aby sme mali odporúčania od členských štátov o dobrej praxi. Aby sme mali také ukazovatele, ktoré budú merať pokrok, ktorý sa dosiahol. Potom tá biela stužka, to súvisí s kampaňou. Zúčastňuje sa jej aj predseda parlamentu pán Šulc. Mám aj jeho vyhlásenie na internete. A dúfame, že to podporí aj viacej poslancov. Spomínal to aj pán Tarabela. Ide o to, ako zmeniť prístup hlavne tých mladších mužov. Bude to e, spustené. 10. decembra rozošleme všetkým pozvanky, aby ste sa mohli zúčastniť. To je k tomu partnerstvo a teraz ten gender mainstreaming, na to sme veľmi pyšní. Chceme sa o to s vami podeliť. Bude to začiatkom budúceho roka. Mal by to byť internetový nástroj, pre gender mainstreaming v jednotlivých sektoroch. Je dôležité ukázať príklady, ktoré nie sú tradičné. Teraz ich je 9. Bude to e, k dispozícii na internete. Nástroje, metódy. osvedčené praxe, ako aj organizácie, ktoré môžu napomôcť budovaniu kapacít a treba to finalizovať vo všetkých oblastiach. Myslím, že by to mohlo zaujímať rôzne oddelenia vo všetkých EU inštitúciách. A teraz výhody. Chceme, chceme sprístupniť tie informácie, ktoré by poskytli aj ekonomické argumenty, ktoré by sa mohli použiť na to, aby sme mohli presvedčiť politikov alebo tých, ktorí sú z toho názoru, že rovnosť už je dosiahnutá. Tak, aby e, ste posil, alebo sme posilnili argumentačný repertoár, potom dokumentačné centrum. Zistili sme, že aj v EÚ neexistuje e, vhodná jednotná terminológia pre túto oblasť, dokonca aj ten pojem genderový mainstreaming nebol jednotne zadefinovaný mal obsahovať určité kľúčové pojmy, pracujeme na tom, uzavrie sa to budúci rok a ide o to, aby sme mali jednotnú terminológiu aj definíciu pojmov. Potom komunikačná stratégia, obratilo sa na nás viacero poslancov aj z tohto výboru. Aj v predchádzajúcich rokoch sme požadovali určité informácie k týmto témam, ktoré zaujímali. Máme aj to dokumentačné stredisko, kde sú k dispozícii štúdie v rôznych jazykoch, pretože sme súčasťou siete podobných inštitútov v rôznych krajinách. E, je celá séria krajín, ktoré sú do toho zapojené. E, nemusíte e, klikať rôzne, ale proste nájdete to priamo na tých web stránkach. Táto genderová agenda alebo program, tak to sme dostali pridelené a ide o to, aby sme e, vyhodnotili, aké sú potrebné opatrenia, či je možné venovať pozornosť aj iným témam našej medzinárodnej agente. My sa snažíme spolupracovať s kandidátskymi krajinami. Napríklad zajtra prebehne podobná diskusia o tom, ako sa poučiť zo švedského príkladu a my sa snažíme tieto informácie a skúsenosti potom rozšíriť napríklad na krajiny východného partnerstva. Prebehne konferencia v našom sídle. Robí to švedská vláda. Ide o to, aby sme využívali mechanizmus IPA na budovanie kapacít, na šírenie informácií o úlohe orgánov, ktoré majú na starosti e, genderovú rovnosť. E, prehlbujeme spoluprácu s viacerými inštitúciami to je teda toľko veci, ktoré plánujeme robiť aj kontinuálne. Muchas gracias, señora Lamba. Ďakujem veľmi pekne, pani Langbach. Naozaj veľmi obšírne ste nás informovali o vašej práci, rovnako aj o budúcich plánovaných aktivitách a ja dúfam, že tá spolupráca bude naozaj veľmi užitočná a tieto informácie budú slúžiť aj ako nástroj pre prácu pre tento výbor. Otváram diskusiu. Ak by sa niekto chcel vyjadriť, má nejakú pripomienku či poznámku. En primer lugar, tiene la palabra la vicepresidenta de esta comisión. Pani, Pani Blinkevičiūtė. Na ir pirmiausia, aš noriu iš viso širdies padėkoti. Ďakujem pekne, predsednička. Najskôr by som chcela poďakovať pani riaditeľke inštitútu pani Langbaka za Máme komplexnú prezentáciu správy o aktivitách inštitútu a prioritách do budúcnosti. Výsledok tejto správy preukazuje potrebu eh, existencie takéto, takéhoto inštitútu, pretože nemáme dostatok údajov všetkých 28 členských krajín, ktoré by nám umožnili plnej miere pochopiť autentickú situáciu aj spod po pomocou indexu rodovej rovnosti. Keď sa pozrieme na výsledky, Európska únia je len na podceste pri dosahovaní svojho cieľa, pretože podľa indexu v priemere máme len 54 zo 100 bodov. Takže preto váš inštitút, ako aj iné inštitúcie EÚ, ešte musia veľa urobiť a je pred nimi ešte veľa práce. No a ja sa teším na podujatie 10. decembra. Ja dúfam, že prídu viacerí kolegovia. A viete, že toto podujatie je venované domácemu násiliu, násiliu páchanému na ženách, a myslím, že tam budeme hovoriť, že tam mali hovoriť o opatreniach, ktoré treba prijať, o spolupráci počas nedávnych diskusí tiež jeho svetosťou pápežom sme sa venovali otázkam násilia, čo ukazuje aká aktuálna je táto otázka. No dospeli sme k záveru, že potrebujeme spojiť naše sily a spolupracovať v boji proti násiliu chanom na ženách a treba spoločne hľadať riešenia. A rovnako chcem poďakovať inštitútu za to, že teda dokumentačné výskumné centrum, čo je digitálna knižnica a vážim si to, ako veľmi pozitívny krok, pretože si myslím, že toto bude využiť, že to budú využívať študenti a výskumníci a v neposlednej rade aj politici. Takže ešte raz by som rada poďakovala za vaše aktivity a chcela vám zaželať všetko najlepšie, veľa úspechov do budúcnosti, pretože výsledky sú evidentné. Ďakujem, pani Vana. Thank you very much, Madam Chair, and, uh... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj pani Langbach za informáciu. Ja už som hovorila o tom, aké sú dôležité štatistiky a vaša práca je obdivuhodná. Hovorili ste o gender mainstreamingu a o genderovej tvorbe rozpočtu. Máte nejaké štatistiky, údaje, pretože ja som sa v rozpočtovom výbore na to pýtala, oni mi povedali, že my by sme sa tomu veľmi radi venovali, ale nemáme žiadne podklady či Ja som im povedala, obráte sa na tento inštitút, oni určite majú a oni povedali, aký inštitút. Takže by som sa spýtala, ako budete šíriť povedomie o vašej existencii aj v rámci Európskeho parlamentu, lebo aj tu by sa zišiel nejaký marketing, zberá analýza je jedna vec, ale to by sa, tie údaje, ktoré sú potom k dispozícii, by sa mali aj používať a dostávať k politikom. Hlavne tým, ktorí o tých genderových štatistikách naozaj veľa nevedia. E, ďalšia rečnička. Sí, muchas gracias, señora Lambach, por su exposición, que fue muy... Ďakujem pekne. Konkrétna otázka, či z inštitútu máte nejakú štúdiu o tom, aké sú verejné výdavky na ženy v politike v členských štátoch. I para finalizar... Na záver, pani Nois. Herzlichen Dank für den umfangreich. Ďakujem veľmi pekne za túto komplexnú správu. Bolo to veľmi zaujímavé. Potrebujeme takéto vedecké základy, tie nám pomôžu. Ale otázka? Dajú sa u vás nejako vyžiadať nejaké e, otázky, možno ako poslankyňa, ak by sme potrebovali nejaké výskumy, dajú sa tieto u vás nejako vyžiadať? Muy bien, creo que la... Výborne. Otázky boli veľmi konkrétne. Takže pani Langbach má na záver slovo, aby mohla odpovedať. Uh, Ďakujem pekne za otázky. Boli veľmi dobré, veľmi konkrétne. Ak nebudem môcť zodpovedať teraz, tak odpoviem o týždňa na neskôr, pretože v niektorých prípadoch napríklad gender mainstreamingu, gender budgetingu, tak už plánujeme Na konca roka chceme pripraviť, práve máme o gender budgetingu, alebo máme dopadové štúdie, takže my sa snažíme čo ste povedali o svete, máme tento problém, samozrejme, pretože máme len 4,5 roka, takže musíme pokračovať vpred, komunikovať a o tom teraz hovoríme tiež posilnenie, ale my na budúci rok tiež plánujeme, že predtým, než budeme mať internetovú stránku, tak pripravíme informácie v rôznych sektoroch, tak rôznym politickým oddeleniam v parlamente tiež pripravíme veci, to ako rodová rovnosť je spojená s životným prostredím, s vzdelávaním. Ukážeme tiež prepojenie na internet. Gender budgeting bude tiež súčasťou. Ja viem, že sme hovorili o tom, že je to veľmi dôležité a sú isté iniciatívy. Je to v našej správe sekcii o inštitucionálnych mechanizmoch, čiže hovorím o nástrojoch, gender mainstreamingu, rozpočte, hodnotení dopadov. Sú to dobré postupy. Rakúsko má veľmi dobré skúsenosti s budgetingom, čiže sú informácie, ktoré budeme ďalej rozvíjať a závisí od eh, tých hlavných eh, aktérov. Ale v každom prípade oveľa viac musíme komunikovať. Štúdii, koľko sa minie na politiky na, pre ženy v členských štátoch, takéto informácie nemáme, pretože no, aby som reagoval tiež na vašu otázku, máme tie hlavné úlohy, ktoré sú súčasťou stratégie komisie alebo nariadenia kde. Máme tu prácu, takže prídu nejaké dodatočné žiadosti, tak závisí to od toho, čo to znamená pre celú EÚ. Doteraz takéto diskusie sa neobjavili, ale myslím, že národné akčné plány, to je pekingská správa, ktorú sme veľmi detálne zrevidovali. Vidíte tam nie len koľko, nie len z rozpočtového hľadiska, ale aké sú priority členských štátov, porodnosť, zločinnosť, trestná činnosť na, na internete, takže to už nám dáva isté podnety. Tiež otázka k špecifickým údajom čo robíme pre údaje. Nož, preto tá databáza, ktorú vytvárame, mala zodpovedať na otázky, ak budú údaje rodovej rodnosti. My sa snažíme, ste to mohli nájsť v našich databázach. Takže toto je jedna vec. Si a štúdia, máme rozpočet, ktorý príjma Európska únia a činnosti plánujeme vopred, ako teraz. A to znamená, že pre nás, na to, aby sme niečo doplnili, tu nebude niečo mali, tak musíme pripraviť to pre správnu radu. Vedenie je to 18 členských štátov plus jeden člen Európskej komisie, ktorí rozhodujú. Takže to chvíľu trvá pre špecifické štúdie, ale daje informácia, ako povedala pani Blinky, viečite, to je pomerne rýchlo. Ďakujem pekne. Muy bien, pues nada. Eh... Výborne, som si istá, že budeme veľmi zblízka sledovať prácu inštitútu, budeme sa ňou inšpirovať a ja dúfam, že tento druh stretnutí budeme môcť mať aj do budúcnosti, aby sme aj takto ďalej spolupracovali. Dnešné zasadnutie môžem ukončiť. Stretneme sa zajtra o 9.00 sú koordinátori a o 10.00 začína bežné stretnutie.